Mm, tá procedúra, ktorú som ohlásil podľa článku 70a rokovacieho poriadku, ako sa pamätáte, to je e, nový postup, kde ide o e, dohody v prvom a schválenie týchto dohôd ktoré tu mm, prvýkrát e, naplňame na začiatku tejto plenárky e, som e, to zapracoval na e, návrh výboru LIBE a v tej predpokladnej lehote nebol predložený žiadny návrh na rozprávu alebo hlasovanie a preto ten mandát podľa článku 70 odsek A bol udelený a bude to zverejnené v textoch. A teraz ideme k hlasovaniu o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom.